bez reakcie Európskej únie naďalej pokračujú. Preto som hlasovala proti tejto správe. Ďakujeme, milí kolegovia. Zápisnica z tohto zasadnutia bude e, distribuovaná pri ďalšom zasadnutí parlamentu a keď nie sú ďalšie námietky, tak e, posúvam už teraz podpísané znenia uznesení, e, prerušujem zasadnutie a želám vám